So colleagues, um, thank you and welcome to... Vítajte kolegovia na tomto spoločnom zasadnutí výborov FAM a LIBE. Ide o správu v zmysle predpisu v 55 o istambulskom dohovore. Chcem tu privítať členky výboru FAM i predsedničku výboru pani Blinkevičiute. Len veľmi rýchlo to uvediem. 4. marca, ako viete, kolegovia, komisia e, navrhla pristúpenie k dohovoru, pokiaľ ide o domácie násilie na ženách, tzv. istambulskú e, istambulský dohovor 11. mája to potvrdila rada, takže parlament e, sprevádza tieto kroky vyhlásením a návrhom predbežnej správy 12. apríla prezentovanej spolu s pravodancami. Teraz predsedníctvo radostne odovzdám s kolegyne. Ďakujem kolegovia za Európsky parlament. Prístup k istambulskému dohovoru je veľmi dôležitým krokom pri posilovaní boja proti násiliu na ženách Mali sme dve verejné vypočutia v, tejto, v tomto zložení. Vypočuli sme si hlavné e, aspekty prechodnej, e, predbežnej správy. Ako povedal spolupredseda, teraz je na čas posúdiť e, pozmenujúce návrhy. A ja by som v tejto súvislosti dala slovo pani Bonafej, ktorá je spoluspravodajkyňou. Ďakujem. Rada by som chcela e, poďakovať tieňovým spravodajcom i všetkým poslancom za ich pozmejúce návrhy. V tejto dôležitej téme, už to povedal pán predseda, 318 e, predložených pozmejúcich návrhov. Mali sme obmedzenie 6000 znakov pri prvom znení, preto som predložila buď spoločne so skupinou pozmejúce návrhy, za to ja im ďakujem, alebo tiež so spolu s pravodajkyňou pani Koracov Bild, ktorý chcem poďakovať za spoluprácu. Teší ma množstvo pozmeňujúcich návrhov, pretože idú dobrým smerom a teším sa v viacerých kľúčových otázkach. Najprv, eh, pokiaľ ide o násilie, jeho príčinia, príčiny eh, nerovnosť, globálny prístup i odpovede globálne takýto holistický prístup. Všetci chceme, aby sa zmenila mentalita, vzdelávanie, sexuálna výchova a tak ďalej. Je to boj proti všetkým stereotypom, e, sexistickým e, podposolstvám v médiách a sociálnych médiách. Treba tiež posilniť pre prevenciu, ochranu a, pre, e, a stíhanie. Tí, ktorí páchajú tieto zločiny, by mali byť trestaní, ale ženy by mali mať všetky možné podpory, formy podpory. Mali by sme mať určité usmernenia pre reviktimizáciu. Potrebujeme na to dostatočné zdroje ľudské i finančné, aby dohovor naozaj mohol mať svoje naplnenie. Je rozhodujúce, táto správa nie je, je len prvou etapou. Treba mať legislatívny akt, smernicu, ktorá by definovala spoločné línie na európskej úrovni, pokiaľ ide o zločiny na ženách, ktorá by umožnila posilniť aplikáciu dohovoru. Teší ma, že sme e, tu na rovnakej voľnovej dĺžke. Mám veľký záujem o jednotlivé pozmejúce návrhy kde sa hovorí o koordinácii úsilia boja e, proti násiliu. Nezávislý orgán, ktorý by mal na, za úlohu realizáciu e, usmernení dohovoru z Istanbulu. Sociálni demokrati, GUE a ALDE majú podobný cieľ. Verím, že nás podporia aj ďalšie skupiny. Ďalší bod prijať, tie paragrafu o rôznych formách násilia. My, pokiaľ ide o ženy s handicapmi, lesbičky, ženy, ktoré sú utečenkyne, sú naozaj veľmi vystavené rasizmu, homofóbii, sexizmu. Počas prezentácie správy z 12. apríla pani Stevens hovorila o problémoch vy ste, vy ste si mnohí uvedomili e, význam tohto apelu. 40 e, pozmeňujúci návrh hovorí o práva handicapovaných osôb. Pripomenuli sme si, že tieto ženy by boli lepšie chránené pred násilím, ak by Európska únia pristúpila k tomuto dohovoru. Pani Stevens pripomenula, že všetky opatrenia by bezdiskriminačne mali byť prijaté, či už ide o náboženstvo, sociálny pôvod či handicap. Rada by som tiež pohovorila o mojom pozmeňujúcom návrhu o prerušení tehotenstva. Ďalej pani e, Kuneva takisto k tomu istému bodu. E, nútené tehotenstva, porušenie ľudských práv, e, prejav obrovského násilia na ženách. Ženy by mali mať prístup k bezpečnému a legálnemu prerušeniu tehotenstva Dohovor hovorí o násilí, ktoré, e, e, kde sa porušujú práva žien. Politické možnosti e, nám momentálne nedávajú iné možnosti. Pozorujeme reakcionárske prístupy všade v Európe. Nechcem pripomínať, čo sa pokúša urobiť Polsko. Ak nebudeme brániť právo na prerušenie tehotenstva, kto to bude robiť tisícké žien, ktoré protestovali e, e, a vyjadrili odpor v Polsku, si zasluhujú našu podporu. Veľmi pochybné e, problematiky sa týkajú tí, ktorí chcú zamedziť prístupu k dohovoru, k tí, ktorí tu pertraktujú negatívne posolstva, podľa ktorých sa ne, nejde o dôležitý dohovor, ktorý hovoria len o redukcii práv žien na eh, ich materstvo. V máji eh, sme už dosiahli mnohé kompromisy týkajúce sa handicapovaných žien. Eh, určite na základe ich situácii závislého pomeru bude veľmi ťažké sa brániť. Takisto psychické, fyzické, emocionálne, sexuálne a ďalšie ekonomické dopady. Takisto e, deti sú obeťami domáceho násilia. Príspevok takisto občianskej spoločnosti, násilie na ženách, to všetko má, by treba uznať. Ďalej kompromisy, ktoré hovoria o tom, že ženy nie sú chránené voči násiliu na základe rôznych politík a legislatív v Európe, ale na základe európskej stratégie a absencie legislatívnych aktov. To je zmysel našej práce. Harmonizácia ochrany, prístup, e, informácie a podpora. Máme tu tiež do, do, dohoda k e, redukcii viktimizácie žien. Som hrdá na, i na ďalší kompromis, kde nemožno, hoci sa hovorí o tom, že nikdy násilné akty e, opodstatniť. Nové formy ďalej násilia na sociálnych médiách, e, pornografická oblasť. Mnohé členské krajiny tu prijali e, konkrétne opatrenia. Od 19. júna by je pripravované druhé stretnutie tieňových spravodajcov Mám tu na mysli hlavne na otázky azylu a migrácie. A ako spravodajkyňa pre Libe som veľmi spoločná, som veľmi spokojná, že e, e, budeme e, bojovať proti násiliu, rodové, rodovému násiliu. 10. a 11. júna budeme ďalej rokovať a v septembri finálne hlasovanie v plene. Verím, že e, splníme očakávania všetkých žien v Európe, ktoré majú právo na život bez násilia. Musíme konať pozitívne a zásadne e, chrániť život e, našich občianov. V rýchlosti na záver chcem povedať zo pár slov o dohode, ktorú 11. mája prijala rada vo forme dvoch rozhodnutí. Tieto dve rôzne rozhodnutia hovoria o výlučných kompetenciách EÚ, ide o rozhodnutie e, o azyli a azyle a nenávrate. Spolu so spravodajkyňou pani e, Koraca Bil e, vyjadrujeme politovanie, že sa tu obmedzujeme len na veľmi reštriktívne kompetencie. Sú to otázniky k dopadom právnym. Takisto sme zažiadali o stanovisko právnu službu Európskeho parlamentu, aby sme hovorili o konsekvenciách e, e, realizácie e, členstva Európskej únie v tomto dohovore. Ďakujem. Ďakujeme. Na 5 minút teraz druhá spoluspravodajkyňa pani Koradca Bild. Ďakujem vám, kolegovia. Dobre sme spolupracovali so s kolegyňou i s ďalšími tieňovými. Vieme dobre spojiť naše sily naprieč politickým spektrom. To je základom pre akúkoľvek politiku v rovolosti, rodovej rovnosti. Násilie podkopáva akékoľvek kroky, ktoré by ženám dali uh, moc chceme uh, mnohým ženám a dievčatám, ktoré sú obeťami násilia, dať e, prejav, hlas. Násilie je vážnym zločinom a treba ho trestať. Hovoríme tu o e, násilí mužov na ženách, ktoré je neopravniteľné, neospravedlniteľné. Čokoľvek ženy e, robia, či opustia, možno či ide o žiarlivosť, alkohol a žiadna kultúra náboženstvo nemôže e, opodstatniť bytie, znásilňovanie, vraždenie a ďalšie iné zločiny, ktoré sa spomínajú v istambulskom dohovore o násilí na ženách. Takže prvú vec, ktorú treba spraviť, je klásť i pýtať sa členských, alebo žiadať členské krajiny, aby ratifikovali dohovor a plne ho vymáhali a ratifikovali a implementovali treba ísť nad rámec rozhodnutí prijatých radov. E, vďačíme malckému predsedníctvu za dosiahnutie tohoto prvého kroku, aby členské krajiny sa prihlásili e, k tomu pristúpeniu k dohovoru. Boli tu tak, pričom tu boli snahy tak veľmi obmedziť možnosti pristúpiť. Budeme sa snažiť e, zvýšiť úsilie členských krajín pri budúcom predsedníctve Vyzývame tiež k boju proti stigmatizácii sexizmu, aby sa zmenili mentality, aby ženy mali e, možnosť e, pod, riešiť rodovú rovnosť. To je jediné dlhodobé riešenie, ktoré môže byť účinné pri potieraniu, e, potieraní násilia na ženách. Naša dnešná diskusia sa týka 318 pozmeňujúcich návrhov, k tomu už povedala mnohé Kristína, ja preletím v rýchlosti tento blok. Po prvej výmene názorov sme všetky návrhy kolegov zohľadnili k postihnutí žien. Ďalším problémom podpora v ratifikácii a špecifický odkaz na zraniteľnosť detí a nový typ zločinov, napríklad online, ktoré neboli e, do, zapracované do, do dohovoru. E za EPP chcem povedať a vyzvať každého, aby zostali zameraní na otázku násilia na ženách a na istambulskom dohovore. E, musí zostať text, e, musíme mať e, text, ktorý zachová účinný dopad, silné posolstvo o pridanej hodnote. Musíme presvedčať členské krajiny že je potrebné mať efektívny právny rámec, komplexný, holistický na európskej úrovni, aby sme zabránili násiliu, chránili obete a potierali beztrestnosť. Chcem podporiť Kristínu v rámci toho, čo sme dohodli ako právny nástroj na, európske, na úrovni EÚ. Ako to by mal byť ďalší krok po tom, čo dosiahneme túto časť s istambulským dohovorom, aby sme mali všetky možné nástroje na európskej úrovni. Takisto v tejto správe by som nechcela hovoriť o otázkach, ktoré sú mimo záberu. Určite podporím pozmeňujúce návrhy, ktoré vedú k riziku rozkolu v rámci toho výborného konsenzu, ktorý máme. Hovorili ste o, o, o prerušení tehotenstva. Všetci poznáte E, mám môj názor, ja som e, za bezpečné prerušenie tehotenstva, ale musíme sa pýtať odborníkov v Rade Európy, musíme rozlišovať. Dohovor hovorí o otázke nútených prerušení tehotenstva ako, je, ako formy násilia. Ak ste e, nútené k prerušeniu tehotenstva, to je, to je násilie. Všetky iné formy prerušenia tehotenstva ne, nepatria do tohoto dohovoru. My ten dohovor nevlastníme. Patrí ženám. Je to otázka e, držať sa istambulského dohovoru. Nejde tu o prerušenie tehotenstva ako také a pozmeňujúce návrhy, ktoré navrhujú kolegovia, sa zameriavajú na popieranie um, prerušenia tehotenstva. Nepoužívajte toto, prosím aby sa poru- e, prerušil náš konsenzus. Hovoríme o zamerení sa na istambulský dohovor. O tom je táto správa. Neotvárame diskusiu o potratoch. Máme iné fóra a iné problémy správy, kde hovoríme o tejto otázke. Určite e, je to otázka, ktorú je možno rozlišovať, ako o tom hovorím na domácej úrovni a inde nepodporím EPP a pozmeňujúce návrhy, ktoré vybočujú z tohoto záberu. Je tu množstvo takých, ktoré sú predložené za EPP, ktoré nepodporím. Um, hoď som aj spravodajkyňa za EPP. S Tieňovými sme sa dohodli na dobrých kompromisoch. Pokračujeme vo vynikajúcej spolupráci Stretneme sa budúci týždeň a ešte v rýchlosti, čo sme tam zapracovali. Ženy s postihnutím, zraniteľné skupiny, viacnásobná diskriminácia, boj proti beztrestnosti, posilnená úloha občianskej spoločnosti, boj proti stereotypom, pomoc e, obetiam, ktoré sú v, v, v rôznych útočiskách, útulkoch, zameranie na e, prevenciu, ochrana obetí, vrátanie dievčat, a potom určitý nový spôsob zločinov ako e, rôzne formy pornografie a sexuálneho zneužívania cez internet. Ide tu o dialog s členskými krajinami zo strany komisie, aby sme jednotlivé výhrady riešili. Sú tu veľmi silné výhrady z niektorých členských krajín. Treba mať pozitívny, konsenzuálny prístup. Teším sa na spoluprácu. E, určite dosiahneme kompromisy o všetkých otázkach. Verím, že tu bude správa, ktorá nájde silnú podporu v pléne. Ďakujem vám. Okay, so, so over to me. I want to thank both. Ja sa chcem poďakovať spravodajcovi a chcem iba povedať, že treba poďakovať obom výborom za dobrú spoluprácu. Teraz sa prihlásili ďalší ešte poslanci. Pán Albrecht, v mene pani Lunačekovej, nech sa páči. Ďakujem pekne. V mene zelených a pani Lunačekovej by som sa chcel poďakovať spolu s pravodajcom za veľmi dobrú proaktívnu formu spolupráce. Istanbulský dohovor je prvým právne záväzným nástrojom v boji proti násiliu na ženách. Je dôležitý, pretože niektoré strany sa chcú stiahnuť z tej ratifikácie a aj moja krajina, Nemecko, to už podpísala, ale ešte stále to neratifikovala. Tak chceme zdôrazniť za našu skupinu polutovanie, že na rade sa schválil prístup k tejto zmluve Európskej únie iba do niektorých obmedzených oblastí tohto dohovoru, pokiaľ ide ustanovenia týkajúce sa azylu a justičnej spolupráce, a preto by som chcel zdôrazniť, že istambulský dohovor obsahuje dôležité ustanovenia, pokiaľ ide o ochranu migrantov proti e, rodovému násiliu a tešíme sa na ďalšiu účasť na vytváraniu, vytváraní toho kódexu správneho správania sa. Je tu určitá právna neistota a preto podporujeme spravodajcovú žiadosť aby sa zdôraznilo právne stanovisko a aby sa podporila žiadosť právneho stanoviska Európskeho parlamentu. A v tomto kontexte ešte presnejšie, pokiaľ ide pozmenujúce návrhy ohľadne prístupu Európskej únie k tomuto istambulskému dohovoru, náš pozmenujúci návrh bol zapracovaný v odseku 8. Bohužiaľ, hospodárske násilie konkrétne definícia nižšie. Economic violence has uh, not been mentioned in the recital. A toto nebolo spomenuté v úvodnom ustanovení. Počítame s podporou našich pozmeňujúcich návrhov a naše kľúčové požiadavky, pokiaľ ide o násilie, Komisia by mala navrhnúť legislatívny návrh ohľadne násilia na ženách a toto otvorí možnosť postupu proti porušovaniu zmluv v prípade tých krajín, ktoré neratifikovali ešte túto zmluvu. Rada by mala jednomyselne prijať doložku a mali by sme prijať túto, túto, túto doložku, kde sa hovorí o násilí na ženách a na dievčatách. Je to oblasť kriminálnych skutkov z článku 81 zo zmluv o, o fungovaní Európskej únie, pretože násilie na ženách je rozšírený, našíre, roz, najrozšírenejšie a najperverznejšie násilie a týka sa veľkého počtu žien nielen v Európe, ale v celom svete. Ďakujem. Ďakujem pekne, Jan. A za EKR pán Škripek. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci a kolegovia, aj môj koment ku tomuto dokumentu. E, je kľúčové, aby sme jasne podporili a zasiahli, pokiaľ ide o násilie páchané na ženách alebo pri iných skupinách aj ženy musia mať prístup k policajným zložkám a správam a taktiež by mali získať právne poradenstvo a ochranu. O tomto sa nedá pochybovať. Ale moja otázka dnes je, znie. Sú dievčatá a ženy viac chránené vďaka istambulskému dohovoru? Ja tvrdím, že istambulský dohovor nenaplňa svoj účel, a to prevenciu a boj proti násiliu na ženách a dievčatách a neochraňuje obete. Čo však istambulský dohovor zavádza, a toto je vec, ktorá vadí mnohým štátom a preto ho neratifikujú, je kontroverzná definícia genderu, teda rodu ako sociálneho konštruktu, citujem, ktorý, daný, ktorá, ktorý daná spoločnosť považuje za priliehavé pre mužov a ženy, ale bez akéhokoľvek vzťahu ku skutočnému biologickému pohľaviu. A toto teda chce byť založené na vychádzajúce z definície rodovej rovnosti v unijných zmluvách. Dohovor ide ďalej a stigmatizuje pohľad na manželstvo ako na tradíciu, zasa citujem, zakladanú na stereotypných rodových rolách. Výsledkom môže zasa byť narušené právo rodičov vychovávať a vzdelávať svoje deti s ich vlastným morálnym a náboženským presvedčením a toto musí byť absolútne rešpektované. A ak sme zjednotení v rozmanitosti, čo je naše vznešené heslo Európskej únie, tak potom tento rešpekt ku tejto rozmanitosti tu absolútne postradám. Nakoniec považujem za nesprávne pridávať monitorovací mechanizmus, ako je Grevio, ktorý bude zbytočne narúšať národnú suverenitu. Kolegovia, otázka domáceho násilia na ženách a mužoch musí jednoznačne získať viacej pozornosti. Existuje množstvo opatrení, ktorými to vieme dosiahnuť. Lepší tréning polície a súdnych úradníkov, lepšia spolupráca na európskej úrovni, vyššie právne povedomie žien a dievčat, vyššia angažovanosť občianskej spoločnosti a privátneho sektora, ale istambulský dohovor toto žiaľ opomína. Rád by som pripomenul, že členské štáty nie sú viazané dohovorom v oblastiach, ktoré spadajú do národných kompetencií a nie sú preto povinné ho ratifikovať. Zároveň kladiem otázku, či môžeme povedať napríklad o takom Turecku, ktoré dohovor ratifikovalo, že jeho prijatím sa v krajine umenšilo násilie páchané na ženách. A štatistiky, ktoré hovoria o násilí páchanom na ženách pred ratifikovaním a niekoľko rokov po ňom, ukázali, že sa neznížilo to násilie na ženách. Takže viete, aký bude skutočný dopad prijatia istambulského dohovoru, si dovolím prorokovať. Dovolím si povedať, že konzervatívni voliči, ktorých tu reprezentujem, vnímajú spoluprácu v Európskej únii pozitívne, ale zároveň odmietajú ideologicky motivované dokumenty, ako je istambulský dohovor. Neustálým vnúcovaním praktík netransparentného pretláčania kontroverzných dokumentov sa konzervatívna časť voličov cíti oklamaná a občanov Európskej únie, radikalizuje sa a následne odchádza od tradičných strán k populistickým a extrémistickým hnutiam a ja si myslím, že výsledkom je znechutený volič, ktorý stratil dôveru v projekt Európskej únie a jej predstaviteľov. Ak je toto nás šiel, potom môžeme tlačiť na istambulský dohovor ďalej. Yeah, I think, um, I think the unfortunate, very, very unfortunately the... Uh... Uh, Bohužiaľ, už teraz tlmočníci skončia a treba povedať, že častokrát pracujú nad rámec času a bohužiaľ teraz už budú končiť tlmočenie, takže je mi ľúto. Možno by sme mohli ešte vypočuť si krátku reakciu našich spravodajcov. Takže uvidíme. Neviem presne. Už skončilo teda tlmočenie, to je skutočnosť